túto tému bude hlasovať o 12. hodine na poludne. A ďalšou témou je e, e, kríza potravinárstva, podvody v potravinovom reťazci a boj proti ním. Pani Delange, máte slovo ako spravodajkyňa. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. E Zatiaľ, čo väčšina mojich kolegov v kľude niekde eh, v reštaurácii je, tak ja by som chcela priťahnuť vašu pozornosť práve k tejto veľmi ožehavej otázke. Chcem poďakovať celej skupine za vynikajúcu spoluprácu, čo nám umožnilo a teda dúfam, že nám umožní aby sme získali širokú podporu parlamentu, takisto ako aj nášho výboru e, v, pre túto správu. Posledné škandály, napríklad pokiaľ ide o konoské meso, bievajce a tak ďalej, všetko toto sa týka potravinového podvodu. Ten prvý problém e, e, spočíva v tom, že nemáme komparatívne údaje, nemáme vôbec predstavu o tom, aká veľká je, aký veľký je tento podvod. Máme len niekoľko údajov k dispozícii Eh, na základe toho, čo realizoval Europol, takže vieme len na základe tohto, že aké eh, ich eh, potravín sa to môže týkať, olivový olej, ryby, káva, mlieko, biopotraviny. Vieme o tom, že miliardy eur teraz sa pohybujú v rámci tohto potravinného podvodu, pokiaľ ide o organizovaný e, trestný, e, trestnú činnosť. E, takže je potrebné naozaj mať presné údaje, aby sme vedeli, aký veľký je objem tohto potravinového podvodu. A preto, pán komisár, Európska únia prečo ešte nemá spoločnú definíciu pre to, čo my nazývame potravinový podvod? Aby sme jasne mali takú základňu, základ, z ktorých by sme mohli vychádzať. Následne je potrebné vykonať ďalšie roky. Častokrát sa eh, ani na národnej, ani na európskej úrovni nevenujeme takýmto problémom. Častokrát, keď potravinový podvod nemá priamy dopad na eh, zdravie eh, občanov. Však ochrana verejného zdravia stále zostáva našou prioritou. V inom prípade potravinového podvodu takisto je potrebné to urgentne túto situáciu napraviť, pretože jedno zhnité ovocie môže škodiť celej reputácii poľnohospodárskeho sektora a preto je potrebné a je najvyšší čas, aby sme znova nastali dôveru európskych občanov napríklad označovanie potravín, pretože e, potravinový podvod krýva v sebe také rizika, že môže kvôli zisku, ktorý eh, môže eh, tento podvod eh, priniesť, ohroziť celý poľnohospodársky sektor. Veľmi dobre si pamätáte na škandál s konským mesom v Írsku, len traja aktéry boli do toho zakomponovaní, ktorí sa nachádzali mimo územia Írska. Bolo len jeden jediný podnik, ktoré írske orgány mohli v konečnom dôsledku stíhať. A maximálna pokuta predstavovala len 30 tisíc eur. A my vôbec nevieme, koľko takéhoto konského mesa, kde uh, uh, cirkuluje a uh, kde je nahradené eh, namiesto hovedzieho mesa. Preto je potrebné tie postupy naozaj zmeniť. Je potrebné naozaj to robiť naliehavo. Je potrebné tiež, aby už sa tieto podvody nedali opätovne páchať a aby teda aj recidivisti opätovne prichytení príčine stratili svoju licenciu pretože toto všetko je spojené s veľkým obnosom peňazí. To znamená, že všetky tie rozpočty, ktoré sú neustále obmedzované, je potrebné aj tú obmedzenú sumu eh, venovať na úplne iný prístup. Je potrebné byť eh, oveľa viac administratívny ako eh, policajný. Je to napríklad už v Taliansku zavedené. Je potrebné mať zabezpečenú cezhraničnú spoluprácu na základe systému rýchleho upozornenia pod zaštitou Európskej komisie alebo Europolom. Je potrebné, aby tieto kontroly kontroly monitorovania, kontroly ako také boli oveľa lepšie koordinované a nakoniec potrebujeme oveľa viacej informácie, pokiaľ ide o potravinový reťazec, ale aj v rámci potravinového reťazca medzi jednotlivými zložkami tohto reťazca. Je potrebné dohliadať e, a monitorovať e, supermarkety, snažiť e, sa to urobiť tak, aby napríklad aj označovanie mesa bolo správne. Častokrát sa hovorí, že to označovanie nie je ozajstným um, prostriedkom um, na boj proti uh, takýmto podvodom. Nie práve naopak, toto môže pomôcť. A keď zabezpečíme riadne označovanie, tak občania budú vedieť, odkiaľ toto meso pochádza a budú mať v to dôveru. Okrem toho Európska komisia musí predložiť návrh, pokiaľ ide o Eh, aj meso, ako aj jeho eh, zložky, aj takisto aj na administratívnej úrovni. Myslím si, že tá správa je vyvážená. Eh, ja som veľmi rada, že si budem môcť teraz vypočuť reakcie kolegov a takisto aj sa teším na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem pekne, pani Belange. Prvou ročničkou je pani Eseje v našej spontánnej rozprave. Pán... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja viem, že tento text zdôrazňuje hlavne konské meso, ale takisto by som chcela zdôrazniť aj problém, e, pokiaľ ide o štruktúru v rámci celého potravinového európskeho reťazca. E, v súčasnosti potravinová bezpečnosť je oveľa lepšia ako, kedy, ako kedykoľvek predtým počas 10 ročí čoraz zriedkavejšie sú problémy intoxikácie ľudí zo strany potravín. Častokrát e, si musíme uvedomiť, že naozaj e, máme vysopovateľnosť produktov, vieme, odkiaľ potraviny pochádzajú a tak ďalej. E, máme tú európsku legislatívu, dispozícii a e, v súčasnosti tie e, právne texty zabezpečujú to, že nemôžeme spach, e, urobiť žiadnu chybu. Avšak spotrebitelia nechcú nám tolerovať žiadnu chybu. Je treba zúrazniť teda otázku zdravia, otázku dovozu, ako aj vývozu potravinových zložiek a potravín ako tak Ďakujem Príde pán Pik. Thank you podržavajući izvješće o prehrambenoj krizi i prijevarama u prehrambenom Ďakujem pekne. Podporovať, podporiť túto správu a zdôrazniť tú skutočnosť, že dôvera spotrebiteľov E, bola narušená e, v prípade škandálu s horským mesom, preto podporujeme túto správu, ktorá bojuje proti potravinovým podvodom v potravinovom reťazci. Hm, sú tu veľké nedostatky v implementácii legislatívy. Chorvátsko svoje kontroly zintenzívnilo, teda kontroly dovozu mesa a dnes sme už otvorení všetkým častiach Európskej únie a je môž, nemôžeme si dovoliť zklamať eh, dôveru eh, spotrebiteľov Chorvátsku a napríklad meto, meso a ryby sú veľmi citlivým artiklom z hľadiska dôvery, preto je dôležité zabezpečiť prísne kontroly a zintenzívniť boj proti podvodom v tomto dôležitom priemysle. Ďakujem pekne teraz pani Tomašič prevare u prehrambenom lancu problem su s kojim se moramo otro obraunati. podvod v potravinovom reťazci je niečo, s čím musíme veľmi intenzívne bojovať, e, pretože to vedie potom k zlyhaniu alebo k zníženiu dôvery občanov v spoločný trh občania v dôsledku svojho slabého príjmu alebo nižšieho príjmu a ne, vlastne práve, práve preto dochádza k rôznym potravinovým podvodom v distribučných reťazcoch. A často sú však nedotknutelné, pretože majú veľmi dobré e, vzťahy s kontrolnými orgánmi a často sa produkujú nízkokvalitné potraviny a práve kvalitné potraviny, ktoré produkujú rodinné podniky, tie sú drahšie a ich e, dôveru neslobodno sklamať. pán Kelly, keďže sa v tejto oblasti potravín e, deje veľmi veľa, máme rôzne škandály a predovšetkým v mojej krajine bol škandál s konským mesom. Chcel by som sa práve dotknúť tejto témy. E, tento prípad bol v e, Írsku a však o dôslednosť a vigilancia orgánov pomohla tomu, že sa situácia odhalila, alebo tento problém odhalila, že boli prijaté opatrenia po celej Európe a myslím si, že sme sa z toho môžeme poučiť. Myslím si, že pani Delange tiež e, zdôraznila dôležitú vec, ako napríklad sankcie. Sankcie by mali byť e, zdvojnásobne, trojnásobne, prípadne aj štvornásobne vyššie to by mohlo byť veľmi nápomocné a tiež e, obozretnosť je veľmi dôležitá, opatrnosť, e, ďalej otázka označovania, takisto otázka vysledovateľnosti, tak aby sme mohli vysledovať napríklad aj konské meso, podobne ako možno vysledovať e, hovedzi dobytok alebo ovce v mojej krajine. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Ja chci, som chcela povedať, že ja som prestal jesť meso už pred 5 rokmi a preto všetky tieto vaše vyjadrenia sú pre mňa už len akademickou témou. Ďakujem, pane predsedo až kvôli... Ďakujem pekne, pán predseda. Až kvôli škandálu s e, konským mesom sa snáď konečne začne riešiť opakujúci sa problém s kvalitou potravín a podvodmi v potravinovom reťazci. S podvodným označovaním výrobkov v Európskej únii musíme už skoncovať. Spotrebiteľovi musí musí mať jasné informácie o tom, e, z čoho je výrobok zhotovený, odkiaľ pochádza a tak ďalej. Ak sú tieto informácie nesprávne, musia nás e, byť nastolené potom sankcie. Ja opakovane upozorňujem na ďalší problém spotrebiteľov a to je dvojitý, tá kvalita um, výrobkov rovnaký obal e, bez jasného rozlíšenia, pritom výrobok nie je ten istý. Preto je dôležité podporovať spotrebiteľské organizácie. Je to množstvo podnetov. Odpoveď komisie že doteraz bola stále rovnaká, pokiaľ ide o bezpečnosť týchto produktov je v poriadku, potom kvalita je vecou relatívnou je to tiež otázka chuťových a cenových preferencií. Je len dobré, že začína sa hovoriť aj o kvalite, nielen o zdravotnej nezávadnosti. Bohužiaľ až po tom, čo e, výrazne sa podlomí dôvera spotrebiteľov, musíme sa naozaj venovať e, výraznou pozornosťou k tejto problematike. Chcem všetkým pravodajcom i tieňovým poďakovať za vynikajúcu správu. A teraz slovo má pán Ferreira. Ďakujem, pán predsedajúci. V ostatných rokoch sme boli svetkami viacerých prípadov e, podvodu v potravinovom reťazci. Súvisí to s nedostatkami existujúcich kontrolných systémov. V dôsledku toho, ako e, hovedzenú predávali konské meso, došlo ku kontamináciu dioxínom, a dostali sa e, deriváty klonovaných e, e, zvierat. Mali sme organické výrobky, ktoré v skutočnosti neboli biovýrobkami. To svedčí o oslabení základných princípov. Nepodporujeme tým dôveru spotrebiteľov v potravinový reťazec. Súvisí to nielen s nedostatkami kontrolných a regulačných systémov. Je to neoddeliteľnou súčasťou e, deregulácie a liberácie e, politiky obchodovania s plnohospodárskymi výrobkami. E, potravinové reťazce sa stávajú stále komplikovanejšie a je to výsledkom intenzívnej výroby a to podporuje veľký priemysel proti malým výrobcom. Ak s tým neskoncujeme, budeme mať stále viac takýchto prípadov kým eh, nezmenuje výrobné mm, procesy. A teraz pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. Táto téma podvody a mm, kríza v oblasti potravinných reťazov mm, existujú jednoduché riešenia, ktoré nie sú súčasť správy. Chcela by som eh, odporučiť eh, svojim Eh, spoločanom eh, eh, z Maďarska. Chcel by som, aby kupovali výrobky malých výrobkov a nie viac národných spoločností, ktoré predávajú odpad. Existujú viaceré trhy v hlavnom meste Maďarska, kde sa predáva chlieb, ďalšie výrobky priamo od prvovýrobcov. A môžeme e, tým podporiť, e, keď budeme kupovať, podporíme vlastné zdravie. Takéto nakupovanie nie je oveľa drahšie ako nakupovanie v supermarkete alebo v reťasoch. E, myslím si, že toto riešenie sa osvedčí. A teraz pani Petrovič. E Európska únia vždy e, zdôrazňovala e, rozsah ochrany spotrebiteľa ako prioritu politiky. Nedávne problémy nielen skresľujú ochranu spotrebiteľa, ale aj jeho zdravie. Spotrebitelia musia si byť istí, že to, čo nachádzajú na regáloch v obchodoch, aj sú, je to, čo je na popisoch potravín. Stále sme svedkami čoho sú schopní podnikatelia s cieľom dosahovať vysoké e, zisky. Nesprávne označovanie z nedávny prípad je takým príkladom. Aj keď takéto príklady sú ojedinelé, ako náhle sa podvody e, konštatujú, výrazne o, ovplyv, e, ovplyvňujú povedomie. Naši spotrebitelia by si zaslúžili extenzívnejšiu ochranu trhu čo by vlastne e, dospelo k lepšej ochrane jednotlivých porušení. Ďakujeme a posledným rečníkom je pani Borzan. To Svinjsko meso u prodaji kao govedina, lažno maslinovo ulje, pokvareno meso u deklaracijama. Konské meso sa predáva pod naliepkou hovedzieho a um, pokazené výrobky sa predávajú ako čerstvé. Kolegovia, o tom by sme nemali hovoriť v roku 2014 v Európskom parlamente. Sme však nútení, pretože dôvera spotrebiteľov e, náš priemysel, potravinársky priemysel je otrasená. Existuje e, e, len v jednom nariadení existuje e, e, e definícia e, potravinového podvodu, e, musíme zmeniť tento stav a obnoviť dôveru spotrebiteľov. Definícia podvodu s potravinami musí zahrňať príkladky, príklady toho, keď e, kvalita toho istého výrobku nie je rovnaká v starých a nových členských štátoch. Takže vítam túto správu a vyzývam Európsku komisiu, aby e, prestala špekulovať s našim zdravím. A teraz slovo má pán e, komisár Potočník. Pán predseda, vážení členovia, rád by som sa poďakoval e, spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom za prípravu tejto správy. Komisia plne zdieľa tento názor, že bojovanie, boj proti potravinovým podvodom je našim našou prioritou, ak chceme zachovať vysokú bezpečnosť potravín a kvalitu a tiež konkurencieschopnosť eh, nášho potravinového sektora. Komisia už podnikla eh, rôzne eh, iniciatívy po tom, čo sa odhalili podvody s konským mesom minulý rok. Je tu snaha zlepšiť schopnosti eh, európskych eh, členov, teda členských štátov, eh, zisťovať, odhaľovať a trestať takéto podvody. A potravinová sieť v 27 členských štátoch bola vytvorená, aby sa zaručilo, že boj proti potravinovým podvodom je efektívne koordinovaný na európskej úrovni. V rámci generálneho rejiteľstva pre potraviny a spotrebiteľov eh, bola vytvorená pracovná skupina, eh, ktorá má koordinovať eh, s rôznymi ďalšími subjektmi vrátane Europolu, a, mm, ako čo najlepšie teda koordinovať a riadiť tieto otázky. Minulý marec bol predstavený akčný plán v tejto oblasti a identifikované Ehm, oblasti sú v súlade s touto správou, o ktorej hovoríme. Tiež ehm, sú potrebné druhé, je potrebné druhé kolo testov e, na odhaľovanie takýchto potravinových e, subjektov a ktoré potom tiež povedie ďalším iniciatívam. Nemusím ani dodávať, že komisia bude naďalej informovať parlament o ďalšom pokroku. Pokiaľ ide o označovanie mesa, je mnoho iniciatív aj v rámci e, poskytovania informácií spotrebiteľov, medzi iným povinné označovanie e, e, hovedzieho. V rámci toho teda sa prijalo povinné označovanie pôvodu rôznych druhov mesa, vrátane bravčového, hovedzieho správa k tejto e, téme už bola prijatá. E, musíme tiež uznať, že takéto opatrenia sa nemôžu považovať za nástroje, ktoré budú predchádzať e, nesprávnym praktikám. A škandál s konským mesom mohol vzniknúť, aj keby eh, no, označovanie pôvodu bolo povinné aj v tom čase. Pokiaľ ide o klonovanie, komisia 18. decembra prijala dva legislatívne návrhy o, o eh, blahu zvierat a o, o eh, používaní klonovacích techník. Prvá E, smernica bude e, zakazovať používanie klonovacích techník v EÚ a tiež dovoz klonovaných zvierat do EÚ a druhá smernica zakáže e, potraviny ako napríklad mlieko a meso, aby sa teda, ktoré pochádzajú z klonovaných zvierat, aby sa dostávali na trh v EÚ. Ďakujem pekne, pán komisár. Zatváram týmto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 12. A teraz už prechádzame ďalej e, k správe Steinruck. E, efektívne pracovné inšpekcie ako stratégie na zlepšenie pracovných podmienok. Odovzdávam slovo